Ladies and gentlemen, good... Dobré ráno všetkým. Začali by sme hlasovaním. Ale všimol som si, že pán Luis de Grandes žiada o slovo. Ďakujem za slovo. Je to len taká stručná otázka, ale dôležitá tento výbor, ktorý sa venuje zahraničným záležitostiam, nemôže nechať bez povšimnutia, hovorím to ako predseda delegácie, pre e, vzťahy s andskými krajinami. Nemôžeme nechať bez povšimnutia tragédiu v Ekvadore. Prišlo tam o život e, niekoľko stoviek ľudí, tisícky ľudí bolo zranených. Je to ľudská tragédia, taktiež materiálna tragédie, Samozrejme, Ekvador je priateľskou krajinou, ktorá práve s Európskou úniou uzavrela dohodu, tak ako Kolumbia a Peru. Takže, pán predseda, myslím si, že by sme mali vyjadriť našu úprimnú e, kolektívnu sústrasť nejakým spôsobom, buď minútou tichá, alebo nejak podobne. Myslím si, že takto to podobne cítia všetci ostatní kolegovia. Ďakujem pekne. Myslím, že je samozrejme, že prejavíme lojalitu tamojším ľuďom, rodinám, v ktorých prišli rodiny príslušníci o život. Zdá sa, že umrti bude ešte viac, než sa doteraz predpokladalo a zverejnilo. Vidíme, ako matka príroda je o mnoho mocnejšia než človek. A vidíme, že dochádza k dramatickým situáciám, ktoré vo veľkej časti Európy zdá sa nie sú reálne, aj keď v Taliansku a Grécku a iných krajinách už v poslednom čase boli takéto podobné prípady v posledných desaťročiach. Preto chcem požiadať, aby sme povstali na chvíľu, aby sme si pripomenuli pamiatku obetí a všetkých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 Ďakujem. So, meine Damen und Herren, wir beginnen mit der Abstimmung. Začneme s hlasovaním. Neskôr o Filipínach. Máme tu tri hlasovania. Neskôr Otázka súhlasu. Spravodajca nemá žiadne ďalšie oznámy. Hlasujeme elektronicky, otváram hlasovanie. Abstimmung ist geschlossen. Konec hlasovania. 52 hlasov za, 3 proti, 5 sa zdržali hlasovanie prijaté. Teraz prejdeme k druhému hlasovaniu. Návrh odporúčania k návrhu rozhodnutia Rady o teda v mene Európskej únie a členských štátov k rámcovej dohode o partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a členskými štátmi, aby sme zohľadili pristúpenie Chorvátska k Európskej únii Takže teraz chorvátske osobitné hlasovanie. Nech sa páči, hlasujeme. Otváram hlasovanie. The vote is closed. Koniec hlasovania. dva hlasov za, dvaja proti, šiesti sa zdržali hlasovania, prijaté. Teraz prejdeme k správe. Chcel by som sa poďakovať jedným správodajcom. Myslím, že sme sa snažili zohľadniť všetky rôzne postoje aj v otázkach práv v oblasti ľudských práv. Ďakujem za pochopenie, že sme nemohli vyhovieť úplne všetkým do jedného. Snažili e, sme sa o to, ale nebolo to možné a možno trošku utrpela celková konštrukcia tejto správy, ale v každom prípade sme sa obsahovo snažili zakomponovať všetky postoje. Ďakujem e, kolegom za pochopenie. Nemohli sme naozaj zohľadniť úplne všetky pozmeňovacie návrhy, inak by sme preťažili obsahovú správu a zachádzali by do prílišných podrobností. Teraz pristúpime k samotnému hlasovaniu. Zdá sa, že sú problémy s tlmočením do španielčiny. It's okay now. No? Už je to v poriadku. Antrag 37 dafür. 37, kto je za, proti zamietnuté. 38 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 39 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 40 za, proti, zdržali sa prijaté. 41 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 42 za, proti, zdržali sa prijaté. 44 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 45 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 46 za, proti zdržali sa prijaté 47 za, proti zdržali sa prijaté 48 za, proti zdržali sa prijaté kompromis 1 za, proti zdržali sa prijaté návrh 53 za, proti zdržali sa prijaté 54 za, proti zdržali sa prijaté 56 za, proti zdržali sa zamietnuté 57 za, proti zdržali sa prijaté kompromis 2 za, proti zdržali sa prijaté kompromis 3 za, proti zdržali sa prijaté návrh. Teraz nasleduje návrh. 68 osem za proti, zdržali sa prijaté 71 za, proti, zdržali sa zamietnuté kompromis 4 za, proti, zdržali sa prijaté návrh 73 za, proti, zdržali sa zamietnuté 74 za, proti, zdržali sa zamietnuté 78 za, proti zdržali sa prijaté kompromis 5 za, proti, zdržali sa prijaté. Návrh 86 e, za, proti, zdržali sa prijaté. 87 za, proti, zdržali sa prijaté. 88 za, proti, zdržali sa prijaté. Návrh 11 za. Budeme hlasovať teraz o bloku A, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Hači Georgiu 14 za, proti zdržali sa zamietnuté 15 za, proti zdržali sa zamietnuté 16 za, proti zdržali sa zamietnuté 17 za, proti zdržali sa zamietnuté 18 za, proti zdržali sa zamietnuté 19 za, proti zdržali sa ešte raz 19 za,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 proti zdržali sa prijaté. 29 za, proti zdržali sa prijaté. Príliš veľa návrhov od pána Bytikofera. 30 za, proti. Overíme si. Môžeme, prosím, hlasovať spolu o všetkých návrhoch Bütikofer, Lochbiller a blok? Dobre, takže hlasujeme o návrhoch od 29 do 33. aj Hače Georgiu. Takže od 30 k 36 za. Dvadsať až 31 môžeme, ale potom už nie. Ja som sa pýtal, všetci sa súhlasili a odrazu nesúhlasíte? Takže 30 za, proti. Overíme. Budeme hlasovať po jednom. The vote is closed. Konec hlasovania. Zamietnuté. 31 za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 Blahoželáme. Wir kommen nun äh, zu dem Bericht. Ďalej nasleduje správa. Pána pán Ordena. Pán Zdrojovský totiž o to požiadal a pán Van Orden bol ochotný vyhovieť tejto požiadavke. Spravodajca, chcete sa vyjadriť? Predtým, ako začneme hlasovať? Ďakujem, pán predseda. Spolupracovala sa nám veľmi dobre. Dosiahli sme dohodu, aj keď sme pracovali do poslednej chvíle. Potom sa to všetko zrutilo a teraz sa to opäť celé postavilo na nohy. Takže ďakujem všetkým kolegom a dúfam, že sa budú držať mojich odporúčaní v hlasovaní. Ďakujeme pekne. 9-2 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Kompromis 1 za proti, zdržali sa, prijaté. 63 za, proti, zdržali sa, prijaté. 64 za, proti, zdržali sa, prijaté. 65 za, proti, zdržali sa, prijaté. 67 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 2 za, proti, zdržali sa prijaté. Teraz prejdeme k návrhu 75. Za, proti, zdržali sa, prijaté. 76 za, proti, zdržali sa, prijaté. 77 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 3 za, proti, zdržali sa, prijaté. DV6, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 87. Pardon, 85. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. Overíme si. Nech sa páči, hlasujte. The vote is closed. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 29 hlasov za, 35 proti. 87 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté kompromis 4 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Návrh 95 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Kompromis 5 za, proti, zdržali sa, prijaté. Návrh 102, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 103 za, proti, zdržali sa, prijaté. 105 za, proti, zdržali sa, prijaté. Prijaté. Sto šesť za, proti, zdržali sa, prijaté. Sto sedem za, proti, zdržali sa, prijaté. Sto osem za, proti, zdržali sa,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 38 hlasov za, 28 proti. Kompromis 6 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 7 za, proti, zdržali sa, prijaté. Návrh 114 za, proti, Overíme si. Nech sa páči, hlasujte. Closed. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 119 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Kompromis 8 za proti, zdržali sa, prijaté. 14 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 9 za, proti, zdržali sa, prijaté. Návrh 20, kto je za? Proti, zdržali sa, prijaté.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 proti, zdržali sa, prijaté. Overíme si, dobre? Closed. Koniec hlasovania. Prijaté. 39 hlasov za, 27 proti. Kompromis 14 za, proti, zdržali sa, prijaté. Návrh 38 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 39 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 41 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 43 za. Proti zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 16 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 17 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 18 za, proti, prijaté. Návrh 1 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Dostanem za to ale grapu, overíme si. The vote is closed. Koniec hlasovania.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 Myslím, že toto je prvá správa, pri ktorej máme viac pozmeňovacích návrhov k úvodným ustanoveniam a citáciám než k samotnej správe. Pán Kuzok. Formárke. Ďakujem. Chcem povedať, že za GUE NGL sme predstavili menšinnú správu, ktorú už sme zašlali, zaslali sekretariatu AFETu a SEDE. Ďakujem. Herzlichen Dank. Ďakujem. Nech je to teda tak, ako hovoríte. No. No, Takže áno, už prišiel spravodajca. Môžeme začať teda vesmierne spôsobilosti pre európsku bezpečnosť a obranu. Chcete k tomu niečo povedať? Nie. Takže okamžite začneme hlasovať. Kompromis 1, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválený. Kompromis 2 za, proti, zdržali sa, schválený. Teraz 62 za, proti, držali sa, zamieta sa. Kompromis 3 za, proti, zdržali sa schválený, Návrh 69 za, proti, zdržali sa schválený, 71 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Kompromis 4 za, proti, zdržali sa schválne, kompromis 5 za, tu je za, proti, zdržali sa schválení, 85 za, proti, zdržali sa schválení, potom tom ďalšom sa nehlasuje. Kompromis 6 za, proti, držali sa schválení, 92 za, proti, zdržali sa schválení, 93 za, proti, zdržali sa schválení, 101 za, proti, zdržali sa schválené, kompromis 7 za, proti, zdržali sa schválený, návrh 105 za, proti, zdržali sa schválený, kompromis 8 za, proti, zdržali sa schválený, 115 za, proti, zdržali sa schválený, kompromis 9 za, proti, zdržali sa prijatí, 124 za, proti, zdržali sa schválení, kompromis 10 za, proti, zdržali sa schválení, navrh 135 za, proti, socialisti ešte nasledujete? Ako ste hlasovali? Dobre. 135, to je za. To je proti. Kto zdržal, overíme. Uzatváram hlasovanie. 32 za, 34 proti, zamieta sa. 136 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 137 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, kompromis 11 za, proti, zdržali sa, prijatý, návrh 143 za, proti, zdržali sa, prijíma sa, kompromis 12 za, proti, zdržali sa, schválený návrh 149 za, pr- proti, zdržali sa, overíme. Ale myslím, že bol schválený. za 3 za 29 proti schválený. Kompromis 13 za proti zdržali sa schválený. Návrh 159 za proti, zdržali sa schválení. Kompromis 14 za, proti, zdržali sa schválení. To Alebo overíme ešte. Uzatváram hlasovanie. 40 za, 21 proti, schválené. Návrh 166 za, proti, zdržali sa. Zamieta sa. 168 za, proti, zdržali sa. Zamieta sa. 167 za, proti, zdržali sa schválený 179 za, proti zdržali sa schválení, alebo 170 za, proti zdržali sa, ešte raz 170 za, proti schválený. 171 za, proti zdržali sa schválení, kompromis 15 za, proti, zdržali sa schválení, kompromis 16 za, proti, zdržali sa prijatí, návrh 183 za, proti, zdržali sa schválení, 184 za, proti, zdržali sa schválení, kompromis 17 za, proti, zdržali sa schválení, 190 za, proti, zdržali sa schválení, 191 za, proti zdržali sa schválený, kompromis 18 za, proti zdržali sa schválený, 197 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, alebo overíme. Uzatváram hlasovanie. 23 za, 38 proti, zamietnuté. Chcel som to mať naisto. 198 za, proti. Schválený. Overíme. Zatváram hlasovanie. 39 za, 26 proti. 200 za. Proti, zdržali sa, zamieta sa. 199 za. Proti, zdržali sa, schválený. Kompromis 19 za. Proti zdržali sa schválení, kompromis 20 za, proti, zdržali sa schválení, návrh 23 za, proti, zdržali sa, overíme. Ale myslím, že bol prijatý. 31 za, 35 proti, takže zamietnutý. Kompromis 21 za, proti zdržali sa schválený. Návrh 31 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 30 za, proti, zdržali sa schválený. Myslím si, že môžeme socialistom príde z kávu. ale možno grapu radšej. Dobre, 32. Kto je za 32? Kto je proti? to sa zdržal? Schválené. Kompromis 22 za, proti, zdržali sa, schválený. Návrh 36 za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 23 za, proti, zdržali sa, schválený. Návrh 42. Za. Proti. Zdržali sa. Schválený. Návrh 43 za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. Kompromis 24 za. Proti. Zdržali sa. Schválený. Návrh 47 za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. Kompromis 25 za, proti, zdržali sa schválený. Navrh 53 za, proti, zdržali sa schválený. 54 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 55 za, proti, zdržali sa schválený. 1 za, proti, Zdržali sa, overíme. Zamietnutý 24 platí 42. 2 a 3. To je za. To je proti. Zdržali sa? Zamietnutý. 4 za. Proti. Overíme. Uzatváram hlasovanie 29 za, 38 proti, zamietnuté 5 za, proti, zžali sa zamieta sa 6 za, proti, schválené 7 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Elektronické hlasovanie o texte upravenom. Ist Uzatváram hlasovanie. Štyridsaťdva za, 15 proti, 10 sa zdržali. Gratulujem pánu spravodajcovi. Hm? Mr. Kuzo. Pán Kouso, ďakujem za slovo. Chcem vás informovať, že QNGL sme predstavili eh, alebo zasli sekretariátu menšinovú správu. Ďakujem. Herzlichen Dank. Ďakujem. To sa vám umožňujem. A teraz prechádzame k správe Kovačev eh, ohľadom OSN. odporúčanie k 41. zasadnutiu valného zhromaždenia a určenia generálneho tajomníka. Chce k tomu niečo spravodajca povedať? Nie, takže idem rovno hlasovať. 36 za. Alebo prepačte, ja chcem niečo povedať. Kto Chcem vás informovať, že som stiahla druhú časť pozmaňujúceho návrhu 190. Len aby ste to vedeli. Tridsaťšesť. Za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. Kompromis 1 za Proti zdržali sa prijatý návrh 190. Prvá časť iba. Takže len prvá časť, to je za, to je proti, to sa zdržal, schválené. Teraz návrh 81 za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromis 2 za, proti, zdržali sa schválený. Kompromis 3 za, proti, zdržali sa schválený. Kompromis 4 za, proti, zdržali sa schválený. Kompromis 5 za, proti, zdržali sa schválený. Kompromis 6 za, proti, zdržali sa schválený. Kompromis 7 za, proti, zdržali sa schválený. Kompromis 8 za, proti, zdržali sa schválený. Návrh 86 za, proti, zdržali sa schválený. Návrh 90 za, proti, zdržali sa. Zamieta sa 91 za, alebo 87 za, proti, zdržali sa, overíme. Uzatvorím hlasovanie. 44 za 22 proti. Schválený. Návrh 88 za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. 89 za proti, zdržali sa, prijatí. 91 za, proti, zdržali sa, prijatí. 92 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 93 za, proti, zdržali sa, schválený. 94 za, proti, zdržali sa schválení. 95 za, proti, zdržali sa schválení. Kompromis 9 za, proti, zdržali sa schválení. Aliens. Otherwise, or Take a stone, take a stone. Musíte tam hodiť asi kameň. Lebo to sú asi nejaké mimozemšťania. Kompromis 9, ne? Kompromis 9. Kompromis 9 za. Alebo 100. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Overíme. Snad je schválený, ale overíme. Uzatváram hlasovanie. 41 za, 25 proti schválený. 101 za, proti, zdržali sa, zamieta sa kompromis 10 za, proti, zdržali sa schválený, 107 za, proti, zdržali sa schválený. Kompromis 11 za, proti, zdržali sa schválený. kompromis 12 za, proti, zdržali sa schválený. Kompromis 13 za, proti, zdržali sa schválení. 115 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Kompromis 14 za, proti, zdržali sa, schválený. Návrh 119 za, proti, zdržali sa, uveríme. Zatváram hlasovanie. 35 proti 31. Kompromis, kompromis 15 za. Proti zdržali sa schválené. Navrh 131 za. Proti zdržali sa zamieta sa. Kompromis 17 za. Proti zdržali sa prijatý. Kompromis 18 za. Proti zdržali sa prijatý. Návrh 180 v dvoch častiach. Prvá časť bola stiahnutá, takže druhá časť 180, to je za. To je proti. To sa zdržal, zamieta sa. Overíme. Uzatváram hlasovanie. 28 proti 38 zamieta sa. Kompromis 16 za, proti, zdržali sa prijatý. Kompromis 19 za, proti, zdržali sa schválený. Kompromis 20 za, proti, zdržali sa schválený. Návrh 147 za, proti, zdržali sa schválení. Ďalej 148 za, proti, zdržali sa. Zamieta sa 166 za, proti, zdržali sa. Zamieta sa 186 za, proti, zdržali sa. Overíme Zatváram hlasovanie. 35 proti 31 schválený. Kompromis 21 za. Proti zdržali sa schválený. Návrh 171. To je za. To je proti. To sa zdržal. Zamieta sa. 173 za. Proti Zdržali sa, zamieta sa. 174 za. Alebo prepašte. DV. DV 12. Najprv za. Proti. Zdržali sa, overíme. Uzatváram hlasovanie. 35 proti 31 schválený. 184 za proti zdržali sa schválený, 178 za, proti zdržali sa, zamieta sa. Socialisti sa na tom nezúčastnili. Ani jeden jediný nehlasoval. Áno, vy e, sa nerátate za všetky, takže prosím, zúčastnite sa na hlasovaní, socialistická frakcia. 178 za, všetci hlasovali, tak uzatváram hlasovanie. 34 za, 30 proti schválené. 179 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 911 to je s ústnym pozmeňujúcim návrhom, to je za proti, zdržali sa prijaté. 181, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. 182, kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnuté. 183, kto je za, kto je proti, zdrž... Zdr... skontrolujeme si elektronické hlasovanie o návrhu 183. Uzatváram hlasovanie. 46 29 prijaté. Kompromisný návrh 22. Kto za proti zdržali prijaté? Pozmeňujúci návrh 215. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Skontrolujeme elektronicky. Uzatváram hlasovanie. 35 za, 30 proti, 217. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté. Teraz eh, musím povedať, že ak socialisti sa nebudú e, zapájať do hlasovania, tak jednoducho vaše hlasy nebudem brať do úvahy. Eh, marnite náš čas. Ani jeden kolega zo frakcie socialistov sa nezúčastnil a stojí nás to čas. Takže vás e, požiadam, aby ste sa zúčastňovali na hlasovanie. Hlasujeme o 217, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Skontrolujeme elektronicky. Uzatváram hlasovanie. 27 za, 37 proti, zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 200. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Zamietnuté. Návrh 201. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 206. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 210. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Zamietnuté. 211. Kto je za? Kto je proti? Skontrolujeme. Uzatváram hlasovanie. 32 za, 33 e, proti, zamietnuté. 214. Kto je za? Kto je proti? Kto je 214? Ospravedlňujem sa. Návrh 212. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Návrh 214, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijaté. 216, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Skontrolujeme a overíme hlasovanie elektronicky. Uzatváram hlasovanie. 35 za, 29 proti, prijaté. 218, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 219, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 220 s ústnym pozmeňovacím návrhom. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijaté. Pozmeňujúce návrh 19. Za? Proti? Zdržali sa prijaté. Pozmeňujúce návrh 20. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. Hm. Návrh 23. Kto je za? A to som si aj myslel, takže návrh 21, kto je za, kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Návrh 22. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 23. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Pozmeňujúce návrh 24. Návrh 23. 23 overíme elektronicky. Kto požiadal o overenie? Kto to bol? Kto to bol? Kto? Kto? Neuveriteľné. Dobre, čiže pozmeňujúci návrh 24 bol prijatý tesnou väčšinou 61 ku 4. 25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 Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Pozmeňujúci návrh 30. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Návrh 33. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 31. Kto je za? Proti? Nie. neodpadáva. 31. Kto je za? Kto je proti, zdržali sa, zamietnuté. sa návrh 32, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté. sa návrh 34, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté. 35, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté. Návrh 1, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté. Návrh 2, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal? prijaté. Pozmeňujúci návrh 3, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté. Pozmeňujúce návrhy 4, 5, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté. Pozmeňujúce návrh 6, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté. Návrh 8, kto je za, kto je proti, kto prijaté. Pozmeňujúci návrh 9, kto je za, proti, zdržal prijaté. 10, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Pozmeňujem sa návrh na 11, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Návrh 12 je za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmeňujem sa návrh 13, kto je za, kto sa zdržal, prijaté. Pozmeňujem si návrh 14, za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Ústny pozmeňovací návrh eh, jedna z pravodajcu, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňujúci návrh 15, proti, zdržali sa, zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 16, za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňujúce návrh 17, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté 18 za, proti, zdržali sa, prijaté. Koncové hlasovanie o celom dokumente elektronickým spôsobom. Otváram hlasovanie 49 za, 11 proti. Dovolte jedna pripomienka. Keď sa pozrieme na situáciu v iných výboroch, vždy tu máme pomerne široké väčšiny pri všetkých správach a myslím si, že to je dobrý e, znak. Myslím si, že to poukazuje na dobrú spoluprácu medzi spravodajcami, tieňovými spravodajcami a koordinátormi a myslím si, že toto je dobrý prístup keď sa nám podarí potom udržiavať naše návrhy a presadzovať ich s veľkou väčšinou. Teraz prejdeme e, príprava povolenej revízie viacročného finančného rámca na roky 2014-2020 a príspevok parlamentu. E, gestorský výbor je výbor pre rozpočet z nás je spravodajkňou výboru pani Nena Gill. Teraz eh, ju poprosím, aby sa ujala slova. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Kolegovia, no, v súčasnom kontexte dôležitosť dimenzie zahraničnej politiky pre všetkých krízach, ktorých čelíme, je veľmi dôležité, aby AFET eh, predložil silné stanovisko k viacročnému finančnému rámcu. Ja som sa už stretla s tieňovými spravodajcami a mali sme prvú výmenu názorov pred tým, ako predložíme tento návrh komisii 7. apríla. Mali sme aj viaceré stretnutia s jednotlivými službami komisie, avšak chcela by som v rýchlosti prejsť niektorými hlavnými bodmi, čo sa týka eh, vonkajšej činnosti. Pán predseda, Mohli by sme sa sústrediť na to, čo hovorím? Bolo by to výborné. Alebo budete pokračovať vo vašich rozhovoroch. Ďakujem veľmi pekne. Predsa ide iba o peniaze. Čo sa týka vonkajšej činnosti, je jasné, že v súčasnosti ščelíme e, veľké kríze a sú tam aj veľké potreby. Myslíme si, že naše susedstvo zažíva mnohé problémy. Niektoré sa vzťahujú na Ukrajinu od Sýrie cez Líbiu. A tieto problémy nezmiznú v najbližšom čase a rovnako nezmiznú následky migrácie a utečeneckej krízy. Za ostatné mesiace odkedy viacročný finančný rámec vstúpil do platnosti, sme videli tak aj nárast e, v prírodných katastrofách. A to sa všetko iba pridáva jedné k druhému. Ale mali by sme si určiť politické priority, keď e, hlasujeme o rozpočte a rozvojových politikách. A nemôžeme si dovoliť e, ignorovať Afriku a rozvojový svet a rozvíjajúci sa svet. Zároveň zároveň e, nemôžeme krátiť naše politiky, ktoré sa týkajú migrácie a utečencov. Preto je veľmi dôležité, aby sme prijali e, dlhodobé výzvy, kde my ako výbor ako a e, Európska únia prijala naozaj silné záväzky pri čelení týmto krízam. Takže v našom návrhu voláme po revízii s tým, že by sa mali navýšiť stropy e, pre platby, ako aj finančné záväzky, tak aby sme si mohli plniť naše e, politické záväzky. Zároveň musíme zabezpečiť, že odpovede na humanitárne udalosti pôjdu ruka v ruke a paralelne s rozvojovým procesom. Myslím si, dopady nedávnych kríz na rozpočet poukázali na to, že existujúce mechanizmy flexibility nie sú dostatočné, čo sa týka objemu, ale ani samotnej flexibility, aby poskytli potrebnú odpoveď. Vidíme, že nástroj e, flexibility už bol úplne vyčerpaný po dvoch rokoch. Takže komisia na to reagovala tým, že vytvorila množstvo ad hoc nástrojov, ako napríklad Trastový fond pre Afriku, Sýriu a Stredoafrickú republiku a takisto aj pre utečenecké zariadenia v Turecku. V princípe nemám problém s trastovým fondom. Znamená to však, že e, ten vstup alebo vhľad parlamentu je tým spôsobom odrezaný a je tu iba obmedzený obmedzené množstvo záležitostí, na ktoré parlament môže e, reagovať. Je ale nevyhnutné, aby sme ako my, parlament, prijali zodpovednosť a mali aj transparentné rozhodovanie. Čo sa týka VFR, musíme navrhnúť významnú reformu mechanizmu flexibilitu a vytvoriť trvalý systém, ktorý umožňuje mobilizáciu dodatočných zdrojov e, tam, kde je to potrebné. Takisto si myslím, že núdzové financovanie pri odpovedaní a reagovaní na krízy a nepredvídateľné udalosti musí byť krytý osobitým nástrojom a takisto aj stropy VFR musia byť navýšené. Urobila som špecifický odkaz na možnosť presunu eh, jednotlivých peňažných prostriedkov medzi kapitolami, aby sme vedeli odpovedať na eh, Mm, výzvy, ktoré tak ako prichádzajú. Pri, tomto strednodobej, pri tejto strednodobej revízii by sme mali zobrať do úvahy aj to, že vzhľadom na to, že sa v súčasnosti máme návrhy lepšej koherentnosti, lepšej spolupráce a revíziu e, procesu VFR v budúcnosti, čiže potrebujeme lepšiu koordináciu po stretnutiach so koordinátormi a tieňovými správodajcami mali sme slovné obmedzenia toho, čo môže byť obsiahnuté v našom návrhu. Takže sme museli byť pomerne e, hutní, avšak myslím si, že to je dobrá príležitosť na pozmenujúce návrhy a myslím si, že mnoho kolegov ich aj predloží a teším sa na ich odpovede na to, čo by malo byť obsiahnuté v tejto revízii. Ďakujem veľmi pekne. Mimo mikrofónu. Ďakujem. Myslím si, že my ako AFED by sme mali hrať pri tejto revízii naozaj významnú úlohu myslím si, že plán viacročného finančného rámca na rok 2014 a 2020 by sme mali náležite ovplyvniť práve v oblasti zahraničnej politiky a zabraniť kráteniu v niektorých oblastiach. A dnes tu máme e, tento návrh, financujeme už v súčasnosti financujeme projekty z peniazy, ktoré sú určené na nadchádzajúce roky. A preto je táto revízia nevyhnutná a myslím si, že musíme navýšiť strop pre e, kapitolu 4 a zlepšiť aj e, dispozíciu, čo sa týka nástroja flexibility. Myslím si, že to je nevyhnutné vzhľadom na medzinárodné záväzky e, aj vo výhľade na nasledujúce 1 či 2 roky a zároveň ako aj e, nasadenie, e, ktoré si od nás vyžaduje utečenecká kríza, e, samozrejme v svetle aj susedskej politiky. Myslím si, že preto e, pani spravodajkyňa musí jednať e, statočne a e, tento problém vyriešiť. A teraz pán Preda má slovo. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Môj kolega pán Donžon sa e, zaoberá touto záležitosťou za moju skupinu a poprosil ma, aby som e, predložil jeho pripomienky. Požiadal ma, aby som v prvom rade poďakoval spravodajkyni pani Neny e, Žil za revíziu viacročného finančného rámca na roky 2014 a 2020. Samozrejme, rozpočet môže fungovať dobre za predpokladu, že svet funguje predvydateľne. Pán Donjon eh, podporuje spravodajcu v oblasti toho, že stropy musia byť navýčené. Zdá sa, že tento rozpočet sa nedokáže dobre vysporiadať s prioritami a kritickými záležitosťami. Samozrejme, iné programy sa môžu e, pozastaviť práve kvôli nedostatku e, e, prostriedkov. A je tu veľká potreba revízie mechanizmu flexibility. Samozrejme, potrebujeme k tomu dostatočný e, rozpočet. Ako vidíte, tieto inštrukcie, ktoré som dostal, sú zmesom francúzštiny a angličtiny. Každopádne e, musíme samozrejme zabezpečiť e, rozpočet. Pán Donžan bude aj veľmi rád pracovať so spravodajkyňou. A nesmieme zabúdať ani na posilňovanie bezpečnostného bezpečnostnej oblasti EÚ. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja som zastupca predsedu výboru pre eh, rozpočtu, pre rozpočet a chcel by som povedať niekoľko slov v mene pani Hill musíme mať na pamäti, že to bol práve parlament, ktorý nástojil na revízii viacročného finančného rámca ku koncu tohto roku. Avšak, a keď sme o tom hovorili, neboli sme schopní predpovedať súčasnú ekonomickú situáciu alebo a ani medzinárodné výzvy, ktoré pred nami stoja. Tieto priniesli nové tlaky pre tento sedemročný rámec. A musíme si pripomenúť, že súčasný viacročný finančný rámec je nižší ako ten e, predchádzajú na roky 2007 až 2013 a musí byť prispôsobený, pokiaľ chceme odpovedať na výzvy a pokiaľ chceme byť konzistentní s našimi politikami. Preto verím tomu, že návrh výboru bude predstavovať konkrétne opatrenia, ktoré majú dosiahnuť e, cieľ e, zlepšenia investícií a posilnenia rastu. A myslím si, že by sme sa nemali obmedzovať iba na revíziu e, viacročného finančného rámca na rok 2017. Ide predovšetkým o to, aby sme posilnili kapacitu osobitých nástrojov VFR v kapitolách 2 a 3, aby sme vedeli odpovedať na priame následky utečeneckej krízy. Nemáme veľa manevrovacieho priestoru v rámci horných stropov a komisie musí poskytnúť lepšie riešenia. A práve preto musíme zachovať e, princíp jedinečnosti rozpočtu, zachovať rozpočty pre e, Sýriu a Afriku a pre utečenecké zariadenia v Turecku. V tomto ohľade úplne súhlasím e, s kolegom Predom a s pánom Donžonom v tom, že potrebujeme e, flexibilitu a urýchlenú reakciu a schopnosť urýchlene reagovať. Kríza spred dvoch rokov poukázala na to, že musíme jednať rýchlo, avšak musíme mať potom aj dostupné prostriedky v rozpočte a musíme byť schopní odpovedať na túto situáciu. A to je dôvod, prečo e, vítam tento dialog, e, ktorý má spravodajca s komisiou a dúfam, že pre rozpočet pre vonkajšiu činnosť e, bude upravený predovšetkým aj v svetle prijatia novej dlhodobej stratégie EÚ. Takže dúfam, že toto bude jedna z priorít ktorá počiarkne našu úlohu ako globálneho partnera. Ďakujem veľmi pekne. Pani Žil. Yeah. You, Ďakujem pekne, pán predseda. Vy ste povedali presne to isté, čo ja som sama napokon uviedla hneď na úvod. Teda tie škrty, ktoré komisia pôvodne navrhla z viedročného finančného rámca v okruhu 4, a pritom je o mnoho väčší dopyt. Ja si z toho odnášam to, že všetci súhlasíme s tým, že musíme byť efektívnejší. Musíme si lepšie stanovať priority, ale tiež musíme dosiahnuť navýšenie, pretože je vylúčené, aby sme pokračovali v plnení našich záväzkov, najmä v oblasti rozvoja. A naše politické ciele sú veľmi dôležité Mm, pre ciele nášho výboru. Vypočula som si pána Predu, aj ostatných e, o e, výkonnostnom rozpočte a o rozpočte a o konkrétnych zdrojoch, ale rozpočtový výbor sa tomuto podrobne venuje. A ja si myslím, že otázky bezpečnosti, ktorým sa venujeme, sa netýkajú len nášho susedstva. Je dôležité, zohľadniť aj situáciu vo vzdialenejších regiónoch. Myslím, že problém je v tom, že nástroje nám nedávajú dostatočný priestor, manebrovací priestor, buď medzi jednotlivými okruhmi, alebo snaží hľadať nové nástroje. Myslím, že je dôležité požiadať komisiu, aby sa snažila tvoril hľadať spôsoby, ako sa vysporiadať s rôznymi výzvami. Aj keď máme obmedzený rozpočet, zároveň vieme, že potrebujeme prostriedky v tomto okruhu. Ja teda budem presadzovať, aby sme našli viac zdrojov pre okruh 4 v tejto revízii. Inak totiž bude veľmi ťažké naďalej plniť ciele a vysporiadúvať sa s novými krízami. Už došlo k rôznym prírodným katastrofám, a odkedy ja som sa začala venovať revízii tohto dokumentu. A budeme musieť zvýšiť eh, našu snahu a schopnosť čeliť aj týmto konkrétnym výzvam. Thank you very much. I propose to change the dates, to have the deadline lehotu na pozmeňovacie návrhy navrhujem presunúť na skorší dátum a tiež hlasovanie prebehne o týždeň skôr. Pretože keď sa pozerám na postupy vo výbore pre rozpočet, myslím, že by bolo na mieste e, priblížiť sa dátumovo a časovo čo najviac k ním, aby zohľadnili náš e, postoj pri svojom konečnom výsledku. A preto navrhujem Prečo nie, prosím? Len to splnite. My tu robíme politiku, nie administratívu. Myslím, že problém bude v preklade v tlmočení. V politike je to nepriateľné. Vždy sú tam 4 týždne medzi tým. 19. apríl je dnes. O niečo skôr môžeme predsa posunúť lehotu na pozmeňovacie návrhy o niekoľko dní. Trochu to urýchlime. Naša správa predsa nebude až e, tak dlhá. 23. máje Pokúsime sa hlasovať vo výbore 23. mája. Tak, aby náš právodajca mal k dispozícii tri týždne od hlasovania v našom výbore k hlasovaniu vo výbore pre rozpočet. Pani spravodajkyňa, mne sekretariat eh, povedal, že by bolo veľmi ťažké zmeniť dátum. Ja som teraz rozhodol, hovorí pán predseda, že sekretariát to bude schopný urobiť a hotovo. Myslím, že tu ide aj o našich kolegov. Keď budeme hlasovať, eh, aj keď nebudú k dispozícii všetky jazykové verzie, mohlo by dôjsť k problémom. A podľa mňa to je dôležitý faktor. Ja by som bola nerada, aby sa moje stanovisko vyhodilo len preto, že sa niekto ohradí s tým, že nemá jazykovú verziu a nebude môcť o nej hlasovať. Myslím, že niekedy je opostatnené postupovať rýchlejšie, ako sa plánovalo. Myslím, že by nás na demokracie nemalo zastaviť. Máme teraz čas do 23. mája predsa. Viac ako 4 týždne. To by sa predsa malo dať spracovať. Nepotrebujeme viac času. E, pán predseda, opýtajte sa prosím láskavo o teňových spravodajcov jednotlivých skupín, či to skupiny podporia takýto urychlený postup. Ja sa držím toho, čo mi povedala administratíva. Prosím láskavo, opýtajte sa ostatných teňových spravodajcov. Oni môžu namietať tiež. Pán Preda? Skupina EPP podporuje návrh predsedu. Pokúsime sa o to. Aspoň sa o to pokúsime, pán Hawit. Ďakujem. Ja som len chcel navrhnúť. Dnes ráno prebehlo stretnutie. Prečo prosím spravodajkyňa neoslovi sekretariát aj e, ostatných tieňových spravodajcov a potom sa môžeme dohodnúť e, pred skončením schôdze e, konsenzuálne. Nemusíme to vnúcovať. Myslím, že sú tu politické a administratívne dôvody, prečo by to mohlo byť dôležité. Toľko teda môj návrh. Myslím, že my máme páky prinútiť administratívu, aby konala trochu rýchlejšie pretože sa bude musieť podrobiť politickým e, dôvodom. Je mi ľúto. Je predsa nepriateľné, aby trvali preklady krátkeho stanoviska tak dlho, 4 týždne. Musíme trochu priklačiť administratívu, aby sme mali vhodné pracovné podmienky. Ja tu nemyslím administratívu, ktorá je tu prítomná osobne, to nie. Myslím si však, že táto otázka otázka revízie rozpočtu je jedna z najdôležitejších eh, otázok, o ktorých budeme hlasovať toto leto. Má totiž dopady na 2,5 eh, či 3 eh, roky zahraničnej politické činnosti Európskeho parlamentu v tejto zostave. Je to veľmi dôležité hlasovanie a preto by sme to mali zohľadniť. Je dôležité, aby sme boli v správnom čase zastúpení, aby sme boli prítomní aj na ďalších rokovaniach, aby bol náš postoj zohľadnený. Spravodajkyňa. Nech sa páči. Mne nevadí zmeniť dátum, ak všetky skupiny podporia v tejto chvíli tu nemám žiadnych ďalších teňových spravodajcov a ani nikoho iného, kto by sa okrem EPP vyjadril s podporou vášho návrhu. O časovom pláne nerozhodujú teňoví spravodajcovia, hovorí predseda. O zmene datumu e, rozhoduje celý výbor. Ja navrhujem len, aby sme zohľadili postoj všetkých politických skupín, pán predseda. Myslím, že Pán predseda, mali by ste byť trošku zvorilejší k vašim kolegom. Pán Bašar. Pán predseda, ja súhlasím s vami, myslím, že by sa to malo podariť presadiť. Pani Jill, ja nechápem, prečo by sme sa nemohli pokúsiť presadiť to o niečo skôr. Máme na to predsa dobré politické dôvody. sign and discuss later bilaterally about the further procedure. Thank you very much, Mrs. Valero. Ďalšie podrobnosti prejednáme bilaterálne. Pani Valero, ja nie som tým spravodajkyňou zo zelených, ale chcem zdôrazniť, že prebieha štúdia o finančných nástrojoch a, a tá sa očakáva až v máji. Možno by bolo teda vhodné zohľadniť aj výsledky tejto štúdie. quite different issue. And nevertheless, we should ask Mr. Bütikofer yeah. to give us social... E, uh, Opýtame sa pána Bütikofera, aby zaradil na program ďalšej schôdze aj túto tému finančných nástrojov, pretože aj v tomto panujú isté nezhody. Dobre. Teraz prejdeme k bodu 21. Spravodajkyňa je pani Desarnes. Sorry. You have the floor. Continue that. Merci, euh, merci beaucoup, Monsieur le Président. Uh, sur cette question... Ďakujem pekne. E, ide o veľmi dôležitú otázku posilnenia kontrol e, v databázach na vonkajších hraniciach. V novembri o tom rada už rozhodla po útokoch v Paríži a teraz e, sme pod e, tlakom a preto vám prekladám toto stanovisko. Táto revízia Schengenského kódexu bola predložená ešte koncom minulého roka a vďaka tejto zmene by sme mohli zaviesť e, hĺbkovejšie kontroly na našich hraniciach. Ide o kontroly aj e, údajov, aj osôb e, podľa konkrétnych relevantných databáz. Tieto kontroly by prebiehali pri opúšťaní územia Európskej únie aj pri opúšťaní územia tretich krajín. Eh, isté, že je na mieste otázka, prečo sa tieto kontroly nerobili už v minulosti. Myslím, že táto reforma je naliehavo potrebná, je veľmi dôležitá. Európska únia, ak chce zachovať Schengen, ak chce eh, dať Schengenu dostatočnú dôveryhodnosť a tiež, eh, ak chce zachovať voľný pohyb, musí zaviesť čo najefektívnejšie kontroly osôb aj údajov na hraniciach. A preto v mene výboru AFED predkladáme 6 pozmeňujúcich návrhov k tomuto návrhu komisie. Hm, Snažila som sa e, zohľadniť e, naše pole pôsobnosti v týchto návrhoch e, a tiež som chcela zohľadniť aj diskusiu, ktorá prebieha, aby sme zaistili čo najrýchlejšie schválenie a najmä čo najrýchlejšie vstúpenie do platnosti tejto legislatívy celkovo. Vám predkladám teda 6 pozmeňovacích návrhov. Dva návrhy sa týkajú víz Ide tu o dodržanie našich hodnôt v oblasti základných práv, práv detí a tak ďalej. Ďalej návrh 3 e, pripomína, že táto úprava e, má za cieľ e, ochranu všetkých Európanov, či už ide o príslušníkov šengenských krajín alebo nie, pretože táto hrozba sa netýka len jednej členskej krajiny, týka sa aj vonkajších hrozieb, ale návrh 4 sa týka automatického overovania údajov z teda príslušníkov tretich krajín Nebolo to dostatočne jasne formované v texte ďalej. Návrhy 5 a 6 sa týkajú výnimky e, z automatického spracovania. V texte komisie sa uvádza, že v prípade, že táto systematická kontrola údajov e, nebude proporčná, je e, možné navrhnúť zmenu. Pozmeňovací návrh, ktorý navrhujem, hovorí, že je dôležité vnímať to ako výnimku a nie ako pravidlo a tiež je potrebné vyhodnotiť dostatočne riziko v takomto prípade. Toľko teda v krátkosti, pán predseda, popis tejto reformy. Isté, že týka sa to ehm, e, rozsiahlých e, kontrol na hraniciach e, je dôležité, aby aj Európska únia, tak ako ostatné medzinárodné združenia krajín, mali takéto efektívne kontroly na svojich vonkajších hraniciach. Isté, že je potrebné, aby to bolo súčasťou e, čo najširšieho rámca ostatných e, rozhodnutí v snahe zajistiť čo najvyššiu bezpečnosť našich občanov a najlepšiu ochranu pred terorizmom. E, súčasťou tohto úsilia je aj rozhodnutie o PNR. Ide tu o harmonizáciu, taktiež otázok boja proti terorizmu, taktiež otázka zahraničných bojovníkov, taktiež právomoci Eurojustu. Toto všetko je súčasťou tohto úsilia Európskej únie. Myslím si, že táto reforma aj keď prichádza podľa mňa príliš oneskorene, môže posilniť ochranu Schengenu. Dúfam, že celý výbor podporí e, túto našu politickú snahu. Ďakujem pekne za slovo. Ďakujeme, pani Desarnes. Teraz e, dáme slovo zastupcom politických skupín. V mene pána Danžana, ktorý nie je prítomný, vystupí pán Preda. Nech sa páči. Ďakujem. Arno Danžan by chcel poďakovať aj eh, pani spravodajkyni eh, Desarnes za jej prácu. V plnej miere podporuje návrh komisie, ktorého cieľom je zlepšiť bezpečnosť, eh, vnútornú bezpečnosť Európskej únie a tiež zachovať zásadu voľného pohybu osôb. Pán Danžan podporuje zlepšenie podmienok Schengenu a taktiež v snahe zvýšiť kontroly na vonkajších hraniciach, zvýšiť systematickosť kontrol na hraniciach a to vrátanie príslušníkov krajín Európskej únie Schengenská dohoda sa netýka len voľného pohybu osôb v rámci Schengenu samotného, ale aj na vokačných hraniciach. Návrh stanoviska pani Desarnes sa uberá práve týmto smerom a pán Danža eh, si želá ďalšiu spoluprácu s spravodajkyňou, aby sa zlepšili čo najmä tri veci. Po prvé, systémové overovanie na úrovni členských štátov u občanov Európskej únie, a to nielen pri vstupe na územie Európskej únie podľa príslušných databáz. Ďalej po druhé, systémové overovanie príslušníkov tretich krajín e, pri opúšťaní územia, aby sme sa e, presvedčili, či nepredstavujú e, hrozbu verejnej bezpečnosti ďalej. Po tretie, cieľená forma overovania niektorých občanov, aby sa nenarúšal plynulý tok dopravy na hraniciach, pretože systémové kontroly môžu byť niekedy problémové. Pán Danjean dúfa, že sa podarí dosiahnuť dohodu, aby tento text a táto úprava vstúpila do platnosti čo najskôr. Ďakujeme pekne, pán Predá. V mene SAD dostáva slovo pán Picula. Pozdravljam uvodno izlaganje, ali i odmah da kažem i amandmane izvestiteljice, jer se... Ďakujem. Takže vítam tento návrh aj pozmeňujúce návrhy spravodajcov, pretože súhlasím s tým, že tie nedávne útoky, ktoré majú tragické dôsledky, poukázali na slabé miesta súčasnej existujúceho systému, vrátanie kontrol na externých hraniciach a taktiež v súvislosti s účinnosťou výmeny informácií. Takže by teraz malo byť povinné systematicky kontrolovať údaje a ľudí, ktorí sú lade s európskou legislatívou, majú právo na voľný pohyb, predovšetkým pokiaľ prekračujú externé hranice. Je treba overiť, či tieto osoby nepredstavujú e, hrozbu pre verejný poriadok a bez našu bezpečnosť. Taktiež, e, pokiaľ budeme mať príslušné databázy k dispozícii, týmto umožníme fungovanie systému, ktoré momentálne nie je možné bude možné systematicky kontrolovať e, doklady aj na hraniciach. Tieto kontroly by mali prebiehať zároveň e, s tými novými opatreniami, ale taktiež je treba ošetriť rôzne administratívne, technologické aspekty, predovšetkým čo sa týka tých najčastejšie používaných hraničných prechodov. Netreba taktiež zabúdať na to, že treba posilniť kapacity pre takéto kontroly, pretože súčasná technológia neumožňuje rýchle kontroly e, biometrických údajov alebo ich uloženie do nového systému. Toto by mohlo viesť e, k nedostatočnej účinnosti. Keď to porovnáme s tým, čo, ako sme to robili predtým, že tie kontroly boli minimálne, bolo ich veľmi, boli e, málo časté, tak si myslím, že tieto zmeny sú opravnené. Teším sa na ďalšiu spoluprácu s kolegami. A teraz od slavou pani Valero od Zelených. Ďakujem. Nuž, bola by som rada, keby sme sa mohli zbaviť kontrol na vnútorných hraniciach, napríklad medzi Švédskom a Dánskom. Tam sa kontroly teraz robia. No ale chápem, že na to potrebujeme lepšie kontroly na vonkajších hraniciach. No a v tomto kontexte musíme rešpektovať integritu ľudí a taktiež ľudské práva vo všeobecnosti. No a pozmenujúce návrhy spravodajcu sa oberajú týmto smerom. My sa budeme venovať predovšetkým tomuto aspektu, ako zaručiť dodržiavanie e, ľudských práv. Ďakujem pani Valero. A na záver pán Epitideos. Ďakujem. Pozmeňujúce návrhy, ktoré boli predložené, sa oberajú správnym smerom a preto by sme ich mali podporiť. Avšak, čo je dôležité? Toto je už ten druhý krok. Prvým krokom je neumožniť nekontrolovaný prítok nelegálnych imigrantov, ktorí chcú vykonať takú inváziu do Európy. No a je treba sa toto pokúsiť, zastaviť túto inváziu. A toto spadá do kompetencie členských štátov, ktoré majú vonkajšie hranice. Musíme tomu venovať pozornosť a keď sa situácia tam normalizuje, tak potom môžeme zavádzať ďalšie zmeny. Pretože nikto nechce porušovať práva, nikto nechce nechrániť deti alebo ženy, nikto nechce vytvoriť situáciu, ktorá bude nepriateľná v súvislosti s ochranou osôb. Avšak je treba najprv normalizovať situáciu, až potom implementovať ďalšie zmeny. Ďakujem. Ďakujeme, pán Epitideos. A tým pádom sme vyčerpali zoznam rečníkov na túto tému. A preto pani Sarna chce k tomu niečo pridať. Ďakujem pekne môžem povedať, že ma teší, že všetci máme to isté e, želanie a záleží nám veľmi na tejto otázke, ktorú považujem všetci za mimoriadne dôležité pre našich občanov. Myslím, že ak chceme zachrániť Schengen, povedzme to takto otvorenie, je dôležité, aby sme mali e, čo najefektívnejšie e, kontroly na vonkajších hraniciach. Inak sa nám to nepodarí, teda je to naozaj hlavný predpoklad e, e, nezániku Schengenu, aby mohli prebiehať e, efektívne kontroly aj údajov, aj osôb. Som veľmi rada, pretože tu panuje súhlas v tom, o čo nám tu ide. Chcem sa poďakovať teným spravodajcom aj všetkým ostatným, ktorí sa vyjadrili v rozprave. Ďalšia otázka isté, že je politika migrácie, azylová politika Európskej únie. Toto sú veľmi vážne otázky, ale predovšetkým je dôležité prehlbiť eh, kontroly na našich vonkajších hraniciach. Ešte raz ďakujem všetkým, eh, ktorí podporujú túto veľmi dôležitú otázku. Merci beaucoup. Nous sommes tous... Eh, Ďakujeme pekne. Všetkým je nám jasné, že je to veľmi dôležitá téma pre všetkých našich občanov. Tieto kontroly na vonkajších hraniciach. A najmä, čo, pre čo najvyššiu efektívnosť um, systému Schengen. Dúfam, že kolegovia vo výbore Libe zohľadnia naše stanovisko, ktoré vypracujeme v mene nášho výboru AFET. Ešte pripomínam, že lehota na pozmeňovacie návrhy vyprší 28. apríla v našom výbore a hlasovanie je naplánované zatiaľ na 24. mája. Teda ešte máme zhruba 10 dní na sformulovanie pozmeňacích návrhov k stanovisku pani Desarnes. Týmto sme e, prebrali bod 21. Ďalší bod na programe sa týka debriefingu o samite EU-India. Nemôžeme však za- začať, eh, pretože pán Vigan, zástupca ESV, čo tu zatiaľ nie je prítomný, do 11.15 eh, tu nebude pán Preda. Chcem len zôrazniť eh, významný počet poslancov, ktorí sú ešte stále prítomní. Je nás 6. Áno, je to dôležité vyjadrenie, ale žiaľ nemá žiadne dopady. Takže navrhujem, aby sme si dali pauzu a stretneme sa opäť o 11.15. Ladies and gentlemen. Dámy a páni, Takže došlo k nedorozumeniu. A niektorí kolegovia sa bávam, že odišli. Dúfam, že sa ešte vrátia. Tak uvidíme. Avšak chcel by som vás informovať oficiálne o tom, že, i pani, že manželia Junusovi sú teraz práve na ceste do Berlína, kde sa podrobia lekárskému vyšetreniu, takže potom, čo ich teda prepustili po poroku väzenia, teraz môžu sa konečne dostať na lekárske vyšetrenie. Myslím si, že to je veľmi dobrá správa pre našu ďalšiu prácu. A my sme pracovali na tomto s komisiou, s ESVČ. Komisia prevzala náklady na liečenie v spolupráci s parlamentom, tak aby sme teda dospeli takúto dobrému výsledku v oblasti ochrany ľudských práv. Teraz prechádzame k ďalšiemu bodu programu. Bez veľkých úvodov chcem odozdať slovo výkonnému rediteľovi Vigandovi. Ďakujem, pán kolega, ako bývalý predseda východného partnerstva pre Rusko. Som veľmi rád tým dobrým správam, ktoré si tu teraz oznámili o manželoch Junusových. My sme pracovali na tomto prípade. Taktiež tu máme teda komplexný prípad Azerbajdžanu. No ale teraz vám chcem podať informácie ohľadom nedávneho samitu EU-India, ktorý sa po niekoľkých rokoch od roku 2012 konal teraz v marci. A pozvanka vášho výboru AFED vyjadruje váš hlboký záujem o vzťahy medzi EÚ a Indiou. Samozrejme, tam prebieha veľa aktivít, aj parlament e, má delegáciu pre vzťahy s Indiou. Tato, tento summit sa konal len týždeň po hrozných teroristických útokoch v Bruseli, konala sa teda 30. marca a našim vzťahom dal nový politický impuls, o to nám išlo obom stranám. No a obe strany vedia, že tento vzťah je dôležitý. Bol to pozitívny a konštruktívny summit, ktorý priniesol dobré výsledky a obe strany jasne vyjadrali politickú vôľu rozvíjať tento náš vzťah komplexným spôsobom. Taktiež teda sme dospeli k viacerým výsledkom, ktoré vymenujem, ale chcel by som ešte zdôrazniť, že kontext veľmi špecifický a taký neobvyklý, nie len preto, že tam bol eh, premiér Moody, ale aj predseda komisie Juncker, bol tam aj predseda Európskeho parlamentu, predseda Európskej investičnej banky a taktiež vysoká predstaviteľka pani Mogherini. Ale a z indickej strany to bol eh, minister pre priemysel a obchod. Summit preukázal, že sme pripravení zintenzívniť spoluprácu v mnohých oblastiach a že chceme preveriť nové smerovanie nového kabinetu Indie, e, ktorý chce modernizovať a zmeniť krajinu. Mm, toto súhlasí s našou e, agendou EÚ pre inováciu a rast. Takže identifikácia špecifických krokov prebehla v kontexte samitu pre obdobie do roku 2020. Tam bola, bol predstavený aj plán s konkrétnymi iniciatívami. Budeme teda v tomto kontexte pracovať na týchto opatreniach v priebehu nadchádzajúcich 5 rokov a musíme zaručiť, že obe strany sa plne venujú implementácii špecifických krokov tak tiež sme sa dohodli na spoločnom vyhlásení hľadom boja proti terorizmu a jasne sme dali najavo, že stojíme bok po boku v boji proti terorizmu. A taktiež by som chcel pripomenúť, že v útokoch v Bruseli prišiel život aj jeden uh, Ind, Taktiež sme sa venovali spoločnej agende pre migráciu a mobilitu. Vyslali sme dôležitý signál v kontexte globálnej migrácie, migračnej tiež učiteľskej krízy. A tiež sme hovorili o e, výnimke z víz pre držiteľov diplomatických e, cestovných pasov, sme o možnosti readmisie a návratov. A ďalej, ďalší dôležitý výsledok samitu bolo partnerstvo v oblasti e, vodohospodárstva. Taktiež chceme e, zahrnúť e, do tohto procesu vodohospodárstva v oblasti vodohospodárstva ďalších partnerov, aj podniky. A taktiež sme sa dohodli na návrhu vyhlásenia o čistej energii a klíme. Tam sa sústredíme na spolupráci a na implementácii Parížskej dohody. Ale taktiež, že je treba sa e, snažiť e, na postupe smerom k čistej, na prechode k čistej energii a efektívnemu využívaniu zdrojov, Taktiež e, sme sa dohodli na prvom, na prvej časti 450 miliónov pôžičky Európskej investičnej banky, ktoré pôjde na výstavbu metra. A taktiež pre spoločné kontakty v Novom Dili sa otvorí kancelária. Už mnohí dúfali, že sa taktiež dohodneme ohľadom dohody o voľnom obchode, ale lídry ešte neboli pripravení opäť nadviazať na rokovania, napriek tomu, že sa to pripravovalo pred summitom. Avšak lídry sa jasne zaviazali, že budeme pracovať na tom, aby čoskoro sa obnovili tieto rokovania. Bude sa o tom hovoriť najbližšie na ministerskej úrovni. Budeme hovoriť o oblasti, kde potrebujeme väčšiu flexibilitu, No a potom v Číne v septembri príde summit G20 a ja dúfam, že sa nám podarí pohnúť kupredu. Obom stranám je jasné, že potrebujeme väčšiu flexibilitu z oboch stran, aby sa prekonali prekážky. No čo týka konkrétnych diskusí, tak väčšinou sme hovorili o terorizme, o tom, že terorizmus je globálnou hrozbou, a o tom, ako zintenzívniť bilaterálnu a multilaterálnu spoluprácu. Diskutovali sme aj o susedstve Indie, vzťahy s Pakistanom, s Afganistánom a v tomto kontexte bruselská konferencia o Afganistane je kľúčová a taktiež indická strana prispela významným spôsobom. Ale diskutovali sme aj o Ukrajine, a o veciach, ktoré sa týkajú nás v našom južnom susedstve. Diskutovali sme o ľudských práv, vrátane sociálnych práv, e, rovnoprávnosti pohlavy a nediskriminácii. Taktiež sme potvrdili naše záväzky v tejto oblasti a Medzinárodné fórum sa tým bude ďalej zaoberať. Dúfame, že tu dôjde k praktickej implementácii ďalších krokov a taktiež e, budú samozrejme ďalšie stretnutia medzi EÚ a, Indiou na tému ľudských práv. Taký, čo týka talianských námorníkov, tak taktiež sme o tom diskutovali v priebehu samitu. Myslím si, zblízka sledujete udalosti na túto tému. A taktiež sme videli spoločné vyhlásenie, ktoré odzrkadluje potreby oboch strán. V tomto spoločnom vyhlásení je taktiež odvolávka na e, bezpečnostné síly Estonska a Spojeného kráľovstva. Taktiež túto tému sme nadnesli. No a čo týka tých talianských námorníkov, tak tam teraz prebieha rozhodcovské konanie, ktoré dospeje sa čoskoro k prvým výsledkom. No a všeobecne je treba povedať, že všetci prejavili jasné želanie pokročiť v rámci vzájomných vzťahov, dopracovať sa k jasným výsledkom, zareagovať na očakávania podnikov na oboch stranách a implementovať obšírny, komplexný plán. No a čo sa týka ľudských práv, tak tam je treba zaručí iba dostatočná politická vôľa a podpora oboch strán a ich parlamentov. Predseda Schulz sa čo skoro opäť vydá do Indie. No a spoločné vyhlásenie teda vyjadruje myšlienky oboch strán. Parlamentná spolupráca musí byť zintenzívnená. Premiér Modi a predseda Šulca na tom zhodli a dúfame, že naša delegácia pre vzťahy s Indiou čo skoro dostane eh, riadneho eh, partnera na dialog na indickej strane aby sme mohli ďalej vyvíjať rôzne aktivity. rátame aj s vašou plnou podporou, aby sme zaručili, že riadne využijeme potenciál tohto strategického partnerstva. Alebo Jeffrey ako prvý. Ďakujem. Ďakujem aj pánu Vigandovi za jeho vyjadrenie. No už boli sme radi, sa konal takýto summit. Áno, bol to prvý summit tohto typu po štyroch rokoch a myslím že to oznámenie zo summitu je dlhšie než tie diskusie, ktoré sa tam odohrali. Bol to celkom taký krátky, stručný summit a prebehla pracovná večera a vtedy predseda parlamentu vstúpil do tej rokúcej skupiny. No a ešte pred summitom sme mali tú čest, že sa mohli stretnúť viacerí europoslanci a belgickí poslanci, ktorých zaujímala otázka Indie a taktiež sa stretli s premiérom Modim. Strávili sme tomto kruhu 45 minút a predtým potom teda prišiel summit. No a v priebehu tejto krátkej schôdze sme stôraznili určité naše obavy, vrátane toho, že dúfame, že sa pokročí v otázke dohody o voľnom obchode. No a musím povedať, že my sme dúfali, že toto bude v podstate jadrom samitu a boli sme dosť sklamaní, že sme tam nezaznamenali žiadny pokrok. Áno, premiér Modi povedal, že určite je odhodlaný pokročiť v otázke tejto dohody o voľnom obchode. No a jeden kolega sa snažil ho tam provokovať a hovoril o otázke britského referenda, ale pán Modi nepristúpil na jeho hru. Neviadril sa k tomu, povedal, že o tom sa musia vyjadriť britskí občania. Čo sa týka dohody o voľnom obchode, tak nastala tam určitá stagnácia od leta 2013. No a podľa informácií, ktoré mám v dispozícii, tak vidím, že ani podstata, ani načasovanie dohody v voľnom obchode, že sa nič z toho neriešilo v priebehu samitu. Viem, že potrebujeme samozrejme flexibilitu na oboch stranách, ale nevidím tu žiadny harmonogram pre konkrétne kroky a stále sme v situácii, kedy sa navzájom obvinujeme z toho, že sme nezaznamenali žiadny pokrok. Vieme, že určité oblasti sú tam komplikované, je ich veľa, ale je to sklamanie že sme nedosiahli viac v tejto oblasti. Ďalej, čo sa týka otázky vzťahov e, tohto parlamentu a druhej strany, tak e, my sme zaznamenali určitý pokrok, navštívili sme Indiu, taktiež e, predseda Európskeho parlamentu zaslal pozvanie predsedničke Indického parlamentu a ona nás navštívila. Martin Šul sa teda vydá na odvetnú návštevu čo skoro. Takže rozhodne je jasné, že máme dobré vzťahy s etickým parlamentom, ale predovšetkým som sklamaný ohľadom tej dohody o voľnom obchode, pretože toto je ústredný bod nášho vzťahu s Indiou a dúfam, že tuto zaznamenáme čoskoro pokrok. Ďakujem. Môžem sa teda ujať slova? Ďakujem, pán predseda. Myslím si, že súhlasím s tým, alebo s väčšinou toho, čo Jeffrey povedal. Myslím si, že by bolo dobré, keby sme urobili nejaký pokrok. Myslím si, že ten najdôležitejší e, bod tohto samitu je to, že sa vôbec konal po štyroch e, rokoch a silné vzťahy sú kľúčovým zo strategickej perspektívy. A takisto vítam, že akčný plán bol schválený na nasledných 5 e, rokoch, zaoberujúc sa rozličnými témami, či už je to migrácia, životné prostredie alebo terorizmus. Myslím si, že je veľmi dôležité, ak by sme mali e, širší strategický náhľad, ktorý sa pozerá do budúcnosti a nezameria sa čisto iba na toto. Ehm, čo sa týka Indie, predpokladá sa, že prekoná Čínu z hospodárskeho hľadiska a musíme mať na pamäti dôležitosť týchto vzťahov. A som trochu sklamaná, že po samite sa nekonala tlačová konferencia, čo je dosť neobvyklé. Chcel by som vedieť, prečo sa tak stalo. Verím tomu, že pre obidve strany je dôležité, aby sme hovorili o hodnote našeho vzťahu Európskej únie, napriek tomu, že máme veľmi dobré zastúpenie eh, v díli, mm, nemáme dosť dobrú vizibilitu a musíme eh, upevniť našu pozíciu eh, vo vnímaní geopolitických vzťahov. Myslím si, že naša pozícia a prístup je dobrý v tom, že sme otvorili kanceláriu, ale myslím si, že môžeme robiť viac vzhľadom na to, že India nie je viac členom klubu FP7. Som sklamaná, že jedna z iniciatív eh, parlamentu, ktorá bolo založenie EBTC, bude teraz ukončená. Myslím si, že toto nám umožňovalo E, pomáhať malým a stredným podnikom, ako aj súkromnému sektoru využívať príležitosti, ktoré sa tam naskytovali. Myslím, že strácame príležitosť práve sa mi nevenoval spolupráci 5G, podobne ako máme s Južnou Koreou, Čínou a Brazíliou. Zvlášť, keď sa táto spolupráca prekrýva v oblasti digitálnej agendy Európskej únie. Mali sme stretnutie, o ktorom aj, ktorý aj Jeffrey spomenul, a prebehla diskusia o rozsahu, o tom, kde môžeme robiť viac vzhľadom na to, že India teraz zdôrazňuje, že digitálna India je v súčasnosti jednou z jej najvyšších priorít. Myslím si, že by bolo užitočné, keby sme sa mohli trochu k tomu vrátiť. Zaujímalo by ma, e, či máme pripravený aj program následných samitov vzhľadom na to, že tu sa 4 roky nič neudialo. Takže k čomu ďalšiemu povedie tento summit, alebo či sa zamýšľate nad tým, či budete mať pravidelné summity. Takže mohli by ste sa venovať týmto otázkam bližšie. Ďakujem. Ďakujem, pán Peterle. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem veľmi pekne. Vzhľadom na to, čo k tomu e, povedal prebrečník, musím povedať, že mám výhrady. A to, čo ste povedali, e, ma upokojilo. Som veľmi rád, že sa konal tento summit a že nastal určitý pohyb. E, a aspoň malý pokrok. A som rád, že naše strany spolupracujú na všetkých úrovni, úrovniach. Tieto vzťahy sú dôležité tak na úrovni Európskej únie, ako aj e, na úrovni jednotlivých členských štátov. E, vnímam to ako príležitosť rozvinúť našu spoluprácu a zároveň urobiť e, viac pred nadchádzajúcou konferenciou v Paríži. Európska únia e, sa môže angažovať viac e, pri orientovaní sa na ekonomiku a tým, že sa tak povedať zodpovednou India, budeme viac rešpektovať výsledky konferencie z Paríža. potrebné kroky už niektoré boli ehm, urobené, hm, napríklad tým, že sa otvorilo zastúpenie v novom e, díli. Mohli by sme však urobiť viacej, napríklad e, v oblasti voľnej výmeny vzhľadom na to, že takúto spoluprácu už máme s ďalšími dôležitými komerčnými obchodnými partnermi. Táto spolupráca je veľmi dôležitá vzhľadom na to, že to by lepšie pomohlo no, vzájomnej výmene a obchodu. Chcel som iba vyzvať pani Žil, ale zdá sa, že tu už nie je. Môže e, zaslať svoju otázku. E, písomne a teraz dám slovo pánovi Vigandovi. Ja využijem túto e, príležitosť, aby som zodpovedal aj na niektoré záležitosti, ktoré ona sama nadnesli, nadnesla. Čo je konec koncov obvyklé pre úradníkov. E, pán, pán Orden e, vyjadril určité sklamanie a my ho zdieľame, pretože by sme radi E, videli, keby rokovania o e, voľnom obchode znovu nabrali svoju plnú dynamiku. 9 rokov po začatí rokovania e, a 3 roky odkedy sa zasekli, sme mali stále, stále nedostatok času zaangažovať všetky zúčastnené strany ako šéfa Digitrade a zároveň e, tajomníka na e, indickej strane. Avšak politická vôľa existuje. Vytvorili sme týmto samitom určitú zotrvačnú silu, avšak India chce sa otvárať svetu veľmi opatrným spôsobom a bojí sa e, rýchlej liberalizácie. A my máme veľmi komplexný prístup k obchodnej liberalizácii a k inklúzii investícií. A e, toto sú vlastne štruktúrálne príčiny. E, e, India má skôr záujem na obmedzenej liberalizácii v klasickom ponímaní voľného obchodu. Náš prístup a ten rozsah je oveľa širší a musíme nájsť ten, tu správny, ten správny rovnovážny bod, napríklad témy, ktoré nie sú vyriešené, sú napríklad e, dodávky náhradných dielov e, pre automobily a takisto aj služby e, pracovného trhu. To sú tie najvýznamnejšie časti, ale prebieha na nich praktická práca a som rozumným spôsobom optimistický, že pri správnej časovej dotácii, ako jej úsilí, môžeme vyriešiť tieto e, problémy pred nadchádzajúcim samitom G20, e, ktorý môže vyslať e, užitočné signály. Toto je vlastne teda ten časový rozvrh, ktorý ministri a predstavitelia majú na to, aby našli ten správny vzorec. A máte pravdu, že ten potenciál je obrovský, pretože táto krajina e, zažíva nebývalý pokrok a je tu toho toľko, čo musíme dobiehať, čo sa týka trhových príležitostí, e, čo sa týka pripomienok pani Žil, nedostatok tlačovej konferencie, bol spô- respektíve neprítomnosť tlačovej konferencie e, bol spôsobený tým, že sme nemohli mať e, tlačovú konferenciu e, s otázkami a to bolo spôsobené veľmi mm, prísnym časovým harmonogramom, kedy niektoré delegácie, ako napríklad Belgická, odchádzali a niektoré delegácie odchádzali do Washingtonu na summit o jadrovej bezpečnosti a preto sa tlačová konferencia nekonala vôbec. Samozrejme, viditeľnosť, vizibilita musí byť vyššia, čo sa týka našich krokov. Je to dôležité aj pre nás, ako aj pre pozíciu EÚ v India. Nestačí nám iba e, vyhlásenie, ale naozaj v budúcnosti musíme pripraviť aj tlačovú konferenciu. Pani Žil takisto e, hovorila aj o Európskom technologickom a obchodnom centre. Toto centrum sa nemá zatvárať, ale naopak bude aktívne zaangažované e, v implementácie e, spoločnej deklarácie a bude sa zaoberať e, projektami, ktoré sú z pohľadu Európskej únie udržateľné. Je na to vyhradená aj finančná pomoc avšak v zásade tento projekt tohto centra má byť e, samofinancovateľný a udržateľný, čo sa týka e, alokovaných financí na nových e, projektov. Je tu vyčlenených 1,3 miliardy a 1,7 miliardy na urbánne projekty prostredníctvom Európskej investičnej banky. Som veľmi rád, že pán Peterle napriek tomu, že bol v minulosti e, sklamaný, že nevyužívame svoj potenciál naplno, je teraz spokojný s tým, že sme opäť našli určitú hybnú silu vpred a že je tu opäť politická sila vzájomnej interakcie. E, nie je to e, stále plné využívanie potenciálu, ale už aj ten, táto situácia predstavuje významnú príležitosť e, a predstavuje základný pracovný program, ktorého sa musíme pridržať. A je to samozrejme aj testom našich kapacít, ale aj kapacít a politickej vôle na indickej strane a o prekonávaní byrokratických e, prekážok sme plne odhodlaní pretaviť naše úsilie na úspech a budeme sa vám opäť s ďalšími informáciami hlásiť. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. Ešte niekto? Pokiaľ tomu tak nie je, myslím si, že sa môžem zhodnúť s našimi E, tromi e, rečníkmi a vy ste hovorili, že India musí byť vyššie v našom rebríčku e, priorít, tak z politických, ako aj hospodárskych dôvodov. A keď vidíme, ako Čína príjma transformácie k demokratickému systému a k právnemu štátu, toto je záležitosť e, a výhoda, ktorú India už e, dlhodobo má. A e, nemali by sme túto príležitosť využívať ako posledný. Myslím si, že na to je vhodná politická scéna a preto by sme vás radi podporili a vyzvali vás k tomu, aby ste Indii dali čo najvyššie na program dne. Týmto uzatváram naše stretnutie a budeme pokračovať ďalej o 3. hodine. Ďakujem.